Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni. Po krásnom slnečnom víkende v celej Európe teším sa, že tu ste s nami a že sa budeme spolu baviť o veľmi dôležitých otázkach, európskych otázkach. Na úvod vám oznámim, že sa dnes a zajtra teda koná naša schôdza. Zajtra popoludní, samozrejme aj do poludnia. A pokiaľ ide o prijatie programu, ak nemáte komentáre, program v tomto formáte prijímame. Ďakujem vám. Moje oznámenia teraz. Prvé, Plénum o pre energetickú komunitu a stretnutie je veľmi dôležitá záležitosť. Mali by sme byť, sa cítiť zodpovední za túto medzinárodnú spoluprácu v rámci energetickej komunity. 9 susediacich krajín, Západný Balkán, Moldavsko, Ukrajina, Gruzinsko, ako i pozorovatelia pretože v roku 2005 sme boli hlavným e, výborom pre rozbehnutie celej tejto iniciatívy. Chcem vás pozvať na parlamentné plénum energetickej komunity zajtra medzi ranným a popoludnejším zasadnutím ITRE. Takže 24. apríla od 1 do 30 do 2.30. Hodinu potrvá stretnutie. APS 3, 3 a E3. E Takže miestnosť 3 E3. Ide o stretnutie e, poslancov za ITRE a členov parlamentov e, k energetickej komunite. Je to zasvetené stretnutiu z ITRE a je dôležité pre našu spoluprácu so Západným Balkánom a východným susedstvom Gruzinsko, Moldavsko, Ukrajina. Pozývam vás, zastavte sa aspoň na pol hodinku či na 20 minút. Povedzte zo pár slov alebo si vypočujte naše slova. Buďte prosím aktívni, budeme hovoriť o trvalo udržateľnom o rozmiestňovaní prostriedkov obnoviteľných energií. Ak vám je táto vec e, na srdci, klimatické zmeny, energetické otázky, potom bude poskytnutý aj obed vo forme e, e, sendvičov pred týmto stretnutím od 1 do 1.30. je dôležité, aby sme mali tu možnosť dať si sendvič a tým pádom nemusíme e, sa starostiť o obed. Buďte teda prosím prítomní. Aspoň jedna či dva kolegovia z väčších politických skupín a e, aspoň jeden zastupca z menších politických skupín. Na poslednom stretnutí tohoto druhu sme mali dvoch prítomných účastníkov za ITRE, Rebeku Harms a Ježiho Buzeka, čiže mňa. A nebol to dobrý obraz. Ľudia totiž prišli z 5000 km vzdialenosti, aby sa s nami stretli. Z Európskeho parlamentu ich uvítali dve osoby na takomto parlamentnom stretnutí. Takže prosím, aspoň na pár minút, ale zastavte sa vyšlite signál, že naše vlastné rozhodnutia sú nám e, vážne. Teraz ďalší oznam. Európsky parlament a Európska komisia usporiadajú konferenciu o našej digitálnej budúcnosti, výzvy spojené s digitálnou revolúciou. Tu v Bruseli, v parlamente 25. apríla od 14.30 do 18.30. 25. apríla v stredu popoludní výzvy digitálnej revolúcie. Konferencia sa zameria medzi iným na investície do digitalizácie a e, vyhnutie sa digitálnemu rozkolu a jednotný digitálny trh pre európske podniky. Všetci členovia za ITRE sú srdečne zvaní. Mnohí z vás sa usmievajú, nebolo tomu tak v prvom prípade. Pokiaľ ide o digitálnu agendu, poteším sa, Schválenie zápisníc z minulých stretnutí 21. až 2. februára 2018. Ak nie sú námietky, do konca stretnutia ich budeme považovať za schválené. Ďakujem. Číslo 4. Napredujeme veľmi dobre. Číslo 4. E, nariadenie k ENISE, Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť kde sa e, nahrádza nariadenie 526 2013 a tiež k informačnej a komunikačnej technológii, kybernetickej bezpečnosti a jej certifikácii. To všetko pod názvom e, zákon o kybernetickej bezpečnosti. Posúdime návrh našej správy. Autorkou, spravodajkyňou je e, Angelika Niebler, ktorá tu je. Máme tu takisto tieňových spravodajcov prítomných, ako vidím. A to všetko je výborné, kde ide o prioritné zložky v rámci spoločného vyhlásenia Komisie i Európskeho parlamentu. Výbor IMCO je priradení na základe pravidla 54, kde sú zdieľané kompetencie k hlave 3 týkajúce sa certifikácie Začníme naše e, diskusie. Pani spravodajkyňa, ak môžete, prosím, predstavte nám vaš, návrh vašej správy. Nech sa páči. Pani Nibler. Vážený pán predseda, ďakujem vám kolegovia. Teším sa, e, že ku kybernetickej bezpečnosti mám tu dnes návrh správy. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí ma kontaktovali už v príprave na tejto, túto správu. Teším sa i na rozpravu a diskusiu tu vo výbore. Svoje pozmenujúce návrhy by som mohla zhrnúť. Sú to e, tri body. Najprv téma e, úloha emisia jej mandát, ako by mala vyzerať naša kybernetická bezpečnosť, naša agentúra, jej výbava, Druhá téma, ako vytvoríme vysoké štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A tretia téma, ako vytvoríme dôveru občanov, prepájanie služieb výpočtovej techniky. Dôvera je pre mňa dôležité, dôležitý blok teda najprv úloha a mandát Enisy. Želám si silnú agentúru, preto som podporila návrh komisie finančne i e, personálne vybaviť ENISu, aby mala stály mandát. Snažila som sa tiež o posilnenie úlohy ENISy, pri jej e, úlohe certifikačného orgánu. To si myslím nie je v rozpore so silnou úlohou, ktorú majú národné agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. Máme tu situáciu, že tie národné agentúry sú dobre etablované, ale sú tu iné krajiny, kde agentúry kybernetickej bezpečnosti sú vo výstavbe práve pokiaľ ide o implementáciu e, príslušnej smernice NAS, o ktorej diskutujeme a ktorú sme prijali. Čiže silná Európska agentúra, silné národné agentúry. Pre mňa takisto je dôležitá spolupráca medzi ENISou a národnými agentúrami. V tomto smere som predložila návrhy. Úloha ENISy podľa mňa sa najlepšie dá popísať silnou operatívnou zložkou e, spolupráce v členských krajinách. Je potrebná väčšia odbornosť, jej e, budovanie a pomoc členským krajinám pri e, týchto, vytváraní týchto centier expertíz ona by mala byť vlastne lídrom v oblasti tých programov kybernetickej bezpečnosti s národnými agentúrami, s príslušnými aktérmi, ale ja som za to, aby ENISA za bezpečnosť programov kybernetickej bezpečnosti bola tou prvou adresou. Toľko k ENISE. Druhý dôležitý bod ako e, uchováme vysoké štandardy v tejto oblasti. Pokiaľ ide o zmeny voči návrhu komisie, tak je to oblasť pôsobnosti, nie len e, produkty a služby výpočtovej techniky, ale aj celý ten ekosystém, procesy, e, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice, kolegovia snáď podporia tento rozsah. Ide mi tiež o prístup založený na povahe rizík, adekvátnom posúdení, nie paušálnom prístupe. Musí sa to prípad od prípadu definovať a odzrkadliť i v tých programoch. A zostala som potom pri dobrom návrhu komisie, kde sú tri e, miere alebo úrovne e, zabezpečenia ja som sa snažila tie jednotlivé e, zabezpečovacie služby e, lepšie formulovať. I tu sa teším na e, vaše reakcie, kolegovia, či máte názory podobné, alebo či sa vám zdá, že to treba ešte doladiť. Potom je tu veľká oblasť certifikácie, projekt pomerne ťažký, Komisia sa vyslovila za dobrovoľnosť, či už pri základnej úrovni alebo pri najvyššej úrovni zabezpečenia. Ja som išla strednou cestou, pretože ten postup vychádzajúci z rizik je pre mňa ten eh, najpríhodnejší. S kolegami som diskutovala o tom, že u služieb keď hovoríme o prepojených zariadeniach, ktoré sú prípadne vystavené vysokému riziku, kde už ide takmer o národnú bezpečnosť, že tu by mal byť systém e, záväzný, ale tie ďalšie dve úrovni by mali mať systém dobrovoľný a pre tú najnižšiu úroveň bezpečnosti som e, e za názor, že by tu mohla byť aj e, autocertifikácia, to je môj, môj návrh, je to sporné, e, sú tu rôzne názory a ja sa proste teším na rozpravu s kolegami. Pokiaľ ide o e, to, aké sú tu záujmy, na jednej strane všetci chceme vysoké štandardy bezpečnosti, to samozrejme vychádza z existencie záväzných systémov, inak tí ktorých sa to týka, sa nebudú e, cítiť motivovaní a na druhej strane, pokiaľ ide o malých a stredných poskytovateľov, treba to zvážiť, nemali by tu byť prídavné bariéry vstupu na trh. Chceme, aby služby a výrobky, kde ide naozaj o miliardy zariadení, keby sa hneď malo všetko certifikovať, tak mnohí malé a stredné podniky by povedali, že kým sa pre, toto mi podarí všetko certifikovať, bude to trvať dlho. Môj kompromis je e, zameraný na strednú cestu. Potom je tu článok 49 s otázkou pomeru európskeho a národných systémov. Komisia to navrhla že keď bude systém európsky, tak národné systémy by mali byť e, komplementárne, pokiaľ ide o národné a európske úrovne certifikácie na úrovni NEC, tak som navrhla určité doladenia. Môžeme to posúdiť s kolegami. A posledný bod, e, otázka, ako zapojiť členské krajiny i priemysel procese certifikácie, hlavne účastníci z oblasti priemyslu. Mnohí ste o tom hovorili. Oddelenie zodpovedné za e, kybernetickú bezpečnosť v podnikoch majú i stovky zamestnancov u väčších poskytovateľov e, je napríklad len 800 ľudí, ktorí liečia len kybernetickú bezpečnosť. Treba to zobrať na vedomie a myslím si, že bez priemyslu, bez účasti zainteresovaných sa nepodarí dosiahnuť tie, tie príslušne potrebné úrovni zabezpečenia, inteligentný prístup, ako zapojiť členské krajiny, ja som e, navrhla prísnejší prístup pre členské krajiny a ich účasť, kde členské krajiny môžu navrhovať alebo e, zamietnúť príslušný program, takisto ad hoc platformy zapojenia priemyslu. Teraz ešte k dôvere občanov. Navrhujem tú európsku značku, povinné udávanie na výrobkoch k tejto téme. Teším sa v tejto súvislosti na rozpravu s vami. Ďakujem veľmi pekne. Takže otvorenosť pre zaujímavú, hlbokú a интензивную дискусию. Първо да ви поздравя за това, че обърнахте сериозно внимание на това събитие, за което ни поканихте, в което участват и Молдова, Украина, Грузия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 Viete, že je návrh e, na zvýšenie rozpočtu z 11 na 23 miliónov a myslím, že potrebujeme ešte viac peňazí. Potrebujeme posilniť rolu ENISA e, v troch rôznych smeroch. E, v prvom rade ENISA by mala byť schopná analyzovať rizika a in, zdroje informácií, potrebuje viac vybavenia, technického vybavenia a potrebuje takisto lepšie lepšiu koordináciu v rámci celej Európskej únie. Mala by byť takisto zodpovedná za to, čo nazývame um, uh, blueprintom, to znamená vytváranie rámca na boj proti a ochranu proti útokom uh, z rôznych zdrojov, útokom rôznych typov. Uh, kým sa ten rámec bude vytvárať a vytvorí, tak ENISA musí byť schopná reagovať v prípade útokov proti rôznym členským štátom. Pokiaľ ide o rolu riaditeľa, musí e, sa zodpovedať parlamentu a domnievam sa, že by mal byť menovaný ako e, osobitný poradca v Európskej komisii, a pozrieme sa na Francúzsko a Singapur, Singapur. Riaditeľ agentúry pre kybernetickú bezpečnosť je tam priamo zodpovedný a priamo sa zodpovedá ehm, premiérovi. A Enisa musí byť schopná pomáhať nám prekonávať e, e, sebeckosť určitých členských štátov. Pokiaľ ide o proces certifikácie, chcem navrhnúť vytvorenie novej pracovnej skupiny. Domnievam sa, že potrebujeme skupinu, kde sú, rôzne, rôz, kde sú zastúpené rôzne zainteresované, e, e, rôzne zainteresované strany, napríklad zo strany zastupcovia podnikateľského sektora a potrebujeme mm, schémy dobrovoľnej certifikácie. Musíme postupovať veľmi obozretne pri definícii, pretože niekedy kybernetická bezpečnosť môže viesť k určitým obavám. A chcem teda podporiť e, návrh kolegov z To znamená rôzne jednotky certifikácie by mali monitorovať, vykonávať monitoring a pomáhať e, slabším jednotkám pre certifikáciu. A toto by malo umožniť e, sledovanie slabších agentúr a pomáhať pri vytváraní takýchto agentúr tam, kde ešte neexistujú. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán kolega, za vaše pripomienky. A teraz e, má slovo pán Evžen Tošenovský za ECEKR. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel veľmi oceniť správu kolegyne Nible Považujem za vynikajúci základ pre správu nášho výboru. Určite podporujem mnoho vylepšení a dobrých myšlienok, ktoré tam pani kolegyňa zaradila. No, nepochybne ide o Enisu ako o stály mandát s významným posilnením E, ako povedali kolegovia, či už ide o počet ľudí alebo o finančné prostriedky, pretože sa ukazuje, že svet začína byť veľmi zložitý a možno sa presúvame z boiska s jasne definovanými zbraniami skôr do kyberpriestoru a spoločnosť je čoraz zraniteľnejšia v tomto priestore a je takisto závislejšia od týchto vecí. Rovnako tak oceňujem aj to, že pani kolegyňa zaviedla do celého systému proces certifikácií. Pri niektorých témach, možno aj preto, že sa tým viac zaoberáme a dostávame sa viac do hĺbky, tak mám len niekoľko otáznikov. Možno je to skôr téma na rozpravu na úrovni tieňových spravodajcov. E, v každom prípade koordinačná podporná rola emisí pre jednotlivé národné agentúry, to je jasné, bez debaty. Akurát sú mám veľký otáznik v prípade operatívnych funkcií. Môžeme sa totiž dostať do veľmi komplikovanej situácie, kde by sme, keby sme Enisu týmto poverili. Fakticky by sa vlastne odohrávalo to, že príde poverený človek do Národnej agentúry a začne niečo prikazovať. Musíme domyslieť do dôsledkov, čo by to mohlo priniesť, že by to zároveň mohlo spôsobovať e, určitú neistotu v niektorých členských štátoch. Rovnako mám pochybnosti aj ohľadom niektorých navrhnutých auditov cezhraničné e, kritické a infraštruktúry. To je veľmi e, citlivá oblasť, v ktorej sa budeme pohybovať v pomerne zložitom prostredí Určite navrhneme pre NISu koordináciu siete národných kontaktných bodov pre vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ja tu nadvezujem na pána kolegu, keď e, skutočne nevyváženosť jednotlivých členských, jedno, medzi jednotlivými členskými štátmi, niektorí sú napred, niektorí sú pozadu, e, myslím si, že tá sa týka oblasti vzdelávania a preto zvyšovanie jej úrovne považujem za veľmi dôležitú. Pokiaľ ide o certifikáciu, názoru pani spravodajkyne. My sa skôr blížime k zachovaniu čisto dobrovoľného systému. Ja chápem návrh pani spravodajkyne, to znamená ísť do úrovne hodnotenia rizík. Možno by sme to mali obrátiť, lebo hodnotenie rizík je trocha u nás podceňované naprieč Európskou úniou. Veľa, mnoho vecí nie je postavených na vedeckom základe alebo veľmi povedzme tvrdom alebo surovom základe hodnotenia rizik, tak ako to majú napríklad nastavenie Američan, nastavené Američania, ktorí podľa hodnotenia rizik do celej oblasti a nielen v oblasti e, e, kybernetickej bezpečnosti, teda tam, kde to hodnotenie rizik vychádza e, tak, že by infraštruktúra bola ohrozená, tak potom e, prechádzajú do nižších stupňov. Takže toto je náš pohľad a vítame návrhy pani spravodajkyne na vznik konzultačných platform, to je pozmenujúci návrh 47. Otázka pre nás je, kde a kam organizačne zaradiť toto. Máme tzv. Permanent Stakeholders Group a novú e, e, Cybersecurity Certification Group a treba sa teda zamyslieť, ako to zaradiť do systému. Posledný bod. Potrebujeme určiť tú vhodnú rovnováhu, pokiaľ ide o jednotlivé úrovne na riadení, nemali by byť e, príliš deskriptívne, opisné, lebo svet sa veľmi rýchlo mení práve v tejto oblasti a je potrebné zachovať určitú voľnosť a možno počase dospieť k definícii e, na základe toho priečného pohľadu na skúsenosti jednotlivých národných agentúr, to znamená vychádzajúc zo skúsenosti a zároveň by sme mali zabezpečiť koherentnosť naprieč Európskou úniou. Takže to znamená nastavenie celého systému, ktorý e, teraz speciálne trocha poprivkáva, lebo je nevyvážený. Veľmi teda súhlasím s pani spravodajkyňou, že ten proces treba definovať. A ešte raz chcem poďakovať tá správa je skutočne veľmi dobré východisko a teším sa na spoluprácu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, pán Pavel Telička za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne a ja chcem e, vyjadriť svoje poďakovanie pani Nibler. Ja nie som teda e, veľkým fanúšikom e, náhlych zmien názorov a potom a vycholenia všetkých pripomienok. Ja dúfam, že budeme mať príležitosť pri ďalšom stretnutí deňových spravodajcov sa k tomu vyjadriť. Zatiaľ sme mali len jednu možnosť sa vyjadriť k tomuto, takže potom budem, využijem príležitosť na e, o pripomienkovanie tých svojich pozmeňujúcich návrhov. A pokiaľ ide o Enisa, ja súhlasím s pani spravodajkuňou. Je to podľa mňa veľmi rozumná línia, ktorou sa uberá. A mali by sme, nemali by sme sa snažiť o revolúciu, ale skôr o rýchlu, e, o silnú, kompetentnú, stabilnú, permanentnú agentúru, E, ktorá je po všetkých stránkach dobre vybavená. Ale otázka, ktorú by som možno znesol, je, mali by sme sa snažiť e, už e, v tejto správe pokúsiť načetnúť budúcej vývoj NIS, lebo celá, celý systém, ekosystém, kybernetický ekosystém sa bude meniť a dnes je veľmi ťažké predpokladať, čo bude o rok alebo o dva. Takže možno by som si vedel predstaviť nejakú revíznu doložku, kde by sa hovorilo, na čo by sa to ďalšie preskúmanie malo zamerať, e, aké si solidné prepojenie, takisto s niektorými úvodnými ustanoveniami, to by bola dobrá kombinácia. Myslím, že by sme mali mať takúto ambíciu, e, že by sme mali byť ambiciozni, ale mali by sme to mať aj pod kontrolou a e, rešpektovať aj ten, tú dynamiku v budúcnosti. Druhá pripomienka. Pokiaľ ide o rolu, tak ako sa navrhuje, myslím, že sa veľmi budeme zbližovať. Ešte niekoľko bodov, pokiaľ ide o zabezpečenie, mieru zabezpečenia. Toto treba ešte podrobnejšie prediskutovať a objasniť, e, to znamená, ako to každý chápeme, lebo sa obávam, že to, čo pani spravodajky navrhuje, e, to znamená tá vysoká miera e, bezpečnosti, to samozrejme treba vnímať spoločne s národnou bezpečnosťou, a to e, je nad rámcom tohto návrhu zákona a myslím, že sa bude diskutovať a konzultovať e, medzi tieňovými spravodajcami aj o tom, čo pani spravodajkyňa vlastne má na mysli v, tej, v tomto ohľade. No a treba povedať, že som rád, že sa pani Niebler dotkla inštitucionálnej štruktúry. Hoci asi bude potrebné zblížiť naše stanoviská, ale to, čo si myslí o zapojení členských štátov, ich agentúr, zainteresovaných strán, vrátanie priemyslu a spotrebiteľov. Už eh, povedzme si úprimne, všetci vieme, že každý bude chcieť byť súčasťou, ale mali by sme zabezpečiť, že eh, budeme mať eh, fungujúcu a funkčnú inštitúciálnu štruktúru a mali by sme skôr uvažovať o tom, kto by mal mať akú rolu, pokiaľ ide o identifikovanie skutočných potrieb tých e, schém a to je kľúčové podľa mňa. A potom možno by sme mali trocha nad rámec toho, čo navrhuje komisia, pretože na jednej strane by som si dával pozor pri vytváraní rôznych štruktúr so zapojením priemyslu a spotrebiteľov, ale na druhej strane e, priemysel je vo veľmi dobrom postavení, aby vedel, aké sú potreby. Takže je potrebná interakcia, treba dospieť k určitému záveru a ja by som na, na, navrhol niečo v tomto smysle. No pokiaľ Eh, pokiaľ ide o otázku zamietnutia, to, mi, to pre mňa nepredstavuje problém, ale myslím, že si to zasluhuje ešte hlbšie preskúmanie, aké sú možnosti. A pokiaľ ide o eh, tie, eh, tie vyhlásenia o produktoch. Ja si myslím, že na to sa treba ešte pozrieť. Ja myslím, som rád, že pani spravodajkynia sa dotkla tejto otázky, ale možno k tomu budem mať ešte nejaké návrhy pokiaľ ide o túto otázku. A dobrovoľnosť, to je posledná pripomienka. Ja by som mal eh, je asi eh, celkom veľký problém eh, s týmto, ale vyžaduje si to opäť podrobnejšiu diskusiu. A pani Nibler hovorí o tom, že je to v podstate nejaký hybrid v vozovkách, to, čo navrhuje. Treba ale postupovať obozretne, či už teda ide o dobrovoľnosť alebo povinnosť. A ja by som skôr sa prikláňal k tomu dobrovoľnému princípu, ale z hľadiska dynamiky budúcnosti by sme mali mm, vytvoriť možnosť na zmenu. Takže, pán predsedajúci, už e, teraz skončím, lebo máme celý rad vecí na prediskutovanie a máme celý rad pozmenujúcich návrhov, ale som si istý, že nájdeme možnosť, ako zblížiť e, naše stanoviská. Veľmi sa teším na návrh tohto textu. Ďakujem. Ďakujem vám za vyjadrenie a Teraz teda prejdem k tzv. ostatným rečníkom. E, takže vy ste prvý na mojom zozname. E, ďakujem. Ďakujem za vynikajúcu správu. Hovorí pán Bony, nebolo to jednoduché, ale je veľmi vyvážená a domnievam sa, že treba uvažovať o tom, ako ju ešte viac e, zamerať na hľadanie určitých riešení EMISA môže zohrávať kľúčovú rolu pri podpore a posilňovaní spoločnej kybernetickej bezpečnosti a pri e, vzájomnom porozumení a pochopení rôznych zainteresovaných strán, či už súkromných alebo verejných. Takže treba posilniť ENISu čo najviac. Na druhej strane potrebujeme, aby bolo oveľa jasnejšie, aká je rola ENISy pri rozhodovaní ohľadom príjmania certifikačnej schémy a jej rola, pokiaľ ide o rozhodovanie pri navrhovaní pri navrhovaní kandidátov pre túto schému certifikácie. Ak chcete mať silnú ENISu, tak jej potrebujeme dať nejaké jasné nástroje, pokiaľ ide o tieto certifikačné schémy, pretože toto je kľúčová otázka v dokumente. Po druhé, domnievam sa, že tak, ako to bolo navrhnuté komisiou a tak, ako je to v správe navrhnuté zo strany Angliky, potrebujeme podporiť a zahrnúť priemysel do procesu certifikácie, malo by byť oveľa jasnejšie z môjho pohľadu, že e, tá skupina stálych e, zainteresovaných strán by mala e, teda E, ktorá zastupuje e, e, Európsky priemysel IKT a poskytovateľov telekomunikačných sietí, by mala takisto, toto by malo zavrhovať a zahrňať aj spotrebiteľov, možno nejaká poradenská skupina pri tejto skupine zainteresovaných skrán. A títo stále, tieto stále zainteresované strany by mali byť, mať možnosť navrhovať schémy certifikácie a takisto aj ten zasahovať do toho procesu. Eh, myslím si, že by to malo byť eh, skutočne bližšie k tej situácii, o ktorej, o ktorej hovoríme a jej, jej chápaniu. To znamená, eh, nemalo by to byť jedno jednotlivé riešenie, ale skutočne, univerzálne riešenie, ale skutočne by sme mali skôr vychádzať, pracovať prípad od prípadu ehm, vychádzajú zo situácie priemyslu. My samozrejme potrebujeme certifikáciu, to je jasné, ale keď hovoríme o vysokej úrovni, tam súhlasím, že potrebujeme takisto, že treba takisto zohľadniť e, a rozhodnúť o tom, čo by malo byť povinné, ale na druhej strane som predsa len opatrný, lebo je veľa požiadaviek, len e, by som chcel mať v úvodnom ustanovení nejakú cestovnú mapu ohľadom tých povinných e, e, princípov záväznosti a podobne. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni a aj tieňovým spravodajcom, ktorí tiež nadniesli tieto body, ktoré sú uvedené v tejto správe. Príklad tohto bol pozmaňovací návrh k návrhu komisie s odvolávkou Security by Design. Toto je veľmi dôležitý prvok odvedenej práce. Nejde len o konečné služby a produkty, ktoré by sa mali certifikovať, ale ide aj o dizajnový vývoj, ktorý je podstatný v tejto práci. A ďalšou otvorenou témou je posúdenie nákladov pre malé a stredné podniky a toho, ako by to bolo možné uskutočniť. Napríklad, ak by sme e, vzali do úvahy samoposudzovanie samotnými malými a strednými podnikmi, napríklad ďalší bod je e, rozsah kybernetickej bezpečnosti. Mohlo by to mať dosah na kritickú infraštruktúru alebo iné oblasti na tejto úrovni. SEDE eh, zdôraznil spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, takže to by bolo dosť podstatné. A účelom certifikácie je zvýšiť dôveru, toto vítame, ale taktiež je tam potenciálny risk toho, že by um, Eh, certifikácia mohla viesť. K seba uspokojovaniu, čiže po tomto certifikačnom procese eh, by sa mohli vyskytnúť napríklad také prípady ako nebezpečenstvo napojenia, čo by potom mohlo viesť eh, k ďalším e, krokom. Dozor by bol potrebný a taktiež e, je potrebné zabezpečiť kybernetickú vzdelanosť na príslušnej úrovni. Počkáme si ešte, ako to e, dopadne, ale nemáme príliš veľa pripomienok. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom, rečníčkou je pani Groste. Ďakujem. Ja by som rada poblahožila Angelike eh, k vynikajúcej práci o eh, takejto dôležitej téme. Treba posilňovať úlohu emisy, aby to bola naozaj európska agentúra eh, referenčná v oblasti bezpečnosti, preto treba posilňovať jej odbornosť, aby bola lepšie E, obrnená proti kybernetickým útokom, ale aby sa tiež podielala na e, sensibilizácii občanov e, voči tejto téme. Jej pôvodný mandát bol výrazne cenený práve pokiaľ išlo o vyjasnenie veci. Každý z vás hovoril o certifikáto, o úrovni certifikácie. Ja si myslím, že by sa malo uspôsobiť, pretože uh, Rizika závisia dosť od sektorov, nie sú identické. Certifikácia povinná, automatická a e, generalizovaná bude vytvárať určite e, administratívne bremeno, e, napojenie rôznych elektrických sietí na letiskách a tak ďalej. E, potreby sú vždy rozdielne a miera bezpečnosti. Ja by som skôr šla smerom určitým e, jednotlivým stupňom e, e, rizik a ich definícií. A pokiaľ ide o najvyššiu mieru zabezpečenia, želám si, aby sme analyzovali odolnosť a určité testy by sme zaviedli, pokiaľ ide o odolnosť voči veľmi sofistikovaným útokom, pretože ak tieto testy odolnosti sa neudejú, tak bude, e, ťažko sa bude posudzovať zraniteľnosť. Záverom snáď toľko, že by sme sa mali vyhnúť e, odrazovaní sa od toho spodného, e, spodnej úrovne, ale naozaj umožníme skôr členským krajinám, aby išli čo najďalej, najambicioznejšie, aby tí, ktorí sú najpokročejší, išli rýchlejším tempom. Blahoželám v každom prípade našej spravodajkyni. Uh, Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani López Belmeo je ďalšou rečničkou. Ďakujem pekne, pán predseda. Marias Matias z, mojej frakcie dnes, nemohol, dnes, dnes nemohla prísť moja kolegyňa, takže sa vyjadrím za ňu a aj za našu politickú skupinu poprvé. Podporujeme ENISu, čiže rozšírenie operačných právomocí. Mandát musí platiť pre celú Európu, pre všetko, čo e, súvisí s kybernetickou bezpečnosťou. Musíme byť v stave rýchlo a koordinovane zareagovať, ak by došlo k útokom v Európe na jednotlivé zariadenia. ENISA musí e, byť po ruke členským štátom pri prevencii a boji proti útokom, ale rozhodovacia právomoc musí zostať na pleciach členských štátov. Musíme sa rozhodnúť, ktorou cestou pôjdeme. Nemali by sme to nechať uh, um, sa prejaviť iba do pozorovacej stratégie. Sú tam určité rozhrania, pretože kybernetická bezpečnosť sama o sebe je veľmi dobrá. Nemám, mali by sme sa snažiť tu vyvolávať iba strach. Mali by sme sa Um, snažiť nezasahovať až do takej miery do súkromnej oblasti občanov. Sme si istí, že tento systém kybernetickej bezpečnosti sa vytvorí preto, aby sa vyhodnotilo, aké produkty v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú a ktoré nie sú bezpečné, najmä ak ide o také, ktoré používajú maloletí používateľia. Členské štáty musia spolupracovať s ENISou pri hodnotení týchto produktov a nielen pri produktoch, ktoré pochádzajú z veľkopriemyselných zdrojov. Je potrebné konzultovať e, s spotrebiteľskými zväzmi, s občanmi, aby sme zabezpečili integratívny e, verejný proces. Musí existovať povinná certifikácia, najmä pri stredne a vysokorizikových produktoch a tieto produkty musia mať e, vysvedčenie o bezpečnosti. Musí existovať určitý rámec podmienok, ktorému musia zodpovedať všetky výrobky, ktoré budú v tejto oblasti uvádzané na európsky trh. Prioritu má ochrana spotrebiteľov. V tomto smere bude. Thank you very much. Ďakujem pekne hovorí pán predseda. Toto bol oficiálny názor politickej skupiny GUE. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. A teraz ďalší rečník na mojom zozname je pán Eduard Martin. Ďakujem za prácu spravodajkyni. Už nebudem opakovať to, čo tu odznelo. A sú tu dvo, dva principiálne body pre mňa. Dohoda v tom, akú cenu chceme zaplatiť za zvýšenú mieru bezpečnosti na rôznych úrovniach. Tu ma prekvapuje návrh komisie, že toto je úroveň 1, toto 2, toto je lepšie než tamto. Veľa to vecí nevysvetľuje. Našťastie, že to ide aspoň vzostupným smerom. V každom prípade pokiaľ sa chceme technicky zorientovať, chýba tu trochu e, transparentnosť, alebo teda jasnosti. Treba sa podľa mňa e, orientovať tak, že chceme najlepšiu mieru bezpečnosti. Máme tu naozaj oblasti, ktoré sú veľmi vyspelé. Nemali by sme všade dať pri tom obrovskú úroveň bezpečnosti, súhlasím, ale je potrebné, aby tá najvyššia úroveň aby sme mali reálnej situácii certifikáciu voči reálnym hackerom, aby sme mohli, keď chceme ísť do bezpečnosti na maximum, aby táto úroveň e, bola vlastne NEC plus ultra. To je pre mňa dôležité. A potom spravodajkyňa hovorí o tých nižších úrovniach, že by mohli byť menej E, náročné, dokonca ľudia by mohli si sami certifikovať, tak to sa mne nepáči. Uistí toto naozaj klientov, kladiem si otázku. Druhá vec, riziko je tu také, že sa e, úroveň bezpečnosti celkovo zníži pre malé a stredné podniky a táto e, nebezpečnosť, vlastne tá absencia certifikácie bude stáť oveľa viac než tá auto certifikácia. Takže akú cenu, to je moja otázka, chceme venovať našej kybernetickej bezpečnosti. Ak smerujeme k, e, k kybernetickej bezpečnosti za nízke náklady, tak e, iné štáty budú oveľa konkurencieschopnejšie ako my, verte mi. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani Kulpula, ďakujem pekne, zdá sa, že raportérka a a aj tieňoví správodajcovia o tomto premyšľali. Ja ešte mám niekoľko otázok, na ktorých by, by sme mali popremýšľať spoločne. Digital Market Pace, prvý termín, taktiež e, my ako uh, ITRE by sme si mali uvedomiť, že potrebujeme túto kybernetickú bezpečnosť v Európe, aby sme tu mali chránené produkty a mali by sme zabezpečiť, aby členské štáty nepostupovali rôznymi spôsobmi, čiže koordinácia, ale zároveň by som chcela povedať, že ak e, tu hovoríme o štandardoch, o technických záležitostiach, tak to e, veľmi ľahko môže viesť k bariéram pre inovácie pretože aj toto je oblasť, ktorá sa vyvíja a je tam veľa nových znalostí. Len som chcela podčiarknúť zodpovednosť každej spoločnosti, ktorá vyvíja takéto produkty a zároveň je jasné, že spotrebitelia potrebujú viac informácií, čiže na jednej strane ide o um, prístup založený na riziku, ale na druhej strane by sme mali zabezpečiť uh, na dobrom základe uh, prebehnutie celým legislatívnym procesom. Čiže veľa šťastia. Ďakujem pekne. Um, pani rečníčka, hovorí pán predseda, a teraz zástupca Európskej komisie z DG Connect, riaditeľ pre digitálnu spoločnosť, riaditeľka pani Despina Spanu a taktiež podpredsedu Európskej, podpredseda Európskej komisie, pán Jurky Katajnen, je tu, rád by som ho privítal. Ďakujem vám obom za to, že ste prišli. A ešte pred koncom našej debaty k téme návrhu Európskej komisie k kybernetickej bezpečnosti, čiže teraz bude hovoriť zástupca Európskej komisie, takže zistite teraz, či odznelo všetko to, čo si vy o tejto téme myslíte a na záver vystúpi naša spravodajkyňa a teraz prosím, otváram e, vaše vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda, za toto elegantné uvedenie a za, aj za ten malý tlak, ktorý ste teraz na, na moje plecia preniesli. Ďakujeme e, pánu Katajnenovi za to, že vedie práce na tejto téme. Ďakujem za udelenie slova. Ďakujem za komplimenty, ktoré ste vyjadrili voči návrhu komisie a aj za skvelú prácu, ktorá bola odvedená na te, vypracovaní tejto správy. K prvej časti úlohy ENISY my si myslíme, že správa posilňuje práve ten návrh, ktorý vyšiel od komisie a v zásade si myslíme, že sa to nesie v rovnakom duchu. Taktiež vítame prácu, ktorá bola odvedená. Čo sa týka certifikácie, to je trošku náročnejšie, pretože vidíme, že je tam veľmi vážny zámer, aby sa podporil náš pôvodný návrh týkajúci sa dobrovoľného európskeho systému. Rada by som sa venovala dvom bodom, ktoré už nadniesli aj vážení členovia parlamentu počas diskusie. Poprvé, úloha členských štátov mali by zohrávať prioritnú, prominentnú úlohu v tejto novoformovanej skupine. Mala by tam zabezpečená plná konzultácia s ENISou E, v celej štruktúre tejto schémy. My však vidíme ten problém, že e, pred tým, než sa samotná schéma schváli, nemôžeme dostať súhlas a ak by tak bolo, tak by to v podstate otáčalo náš pôvodný návrh, pretože akýko, akákoľvek schéma sa musí schváliť implementovaným právnym aktom, čiže hlasovaním členských štátov. Čiže toto je tá úroveň schváľovania už v, samotnej, v samotnom postupe. Ak by sme postupovali inak, tak by sme oddialili vstup tejto schémy na trh a taktiež by sa tým navýšili náklady spojené s posudzovaním. Ak ide o úlohu zainteresovaných strán. Skupina stálych zainteresovaných strán pozostáva z výkonných riaditeľov z jednotlivých členských štátov, čiže tento výkonný riaditeľ ad personam vymenuje osoby, ktoré budú v manažmente. Myslím si, že by bolo náročné, ak by tieto osoby mali skúsenosti s jednotlivými skupinami, za ktoré by boli vymenované. Čiže skôr by bolo e, lepšie ad hoc vymenovať e, vedúcich pre tieto jednotlivé expertné skupiny a aby túto úlohu mohol zohrať aj e, výkonný riaditeľ a ešte jedna oblasť, ktorá by mohla zasiahnuť efektívnosť nášho návrhu a to je práve e, efektivita schváľovania tejto schémy. Čiže je potrebné vytvoriť určitý regulačný rámec ešte predtým, než budú hlasovať e, členské štáty. Čiže takýmto spôsobom by sme mali zapojiť e, zainteresované strany, ale učiť zároveň ich úlohu. Neviem, či mám ešte čas. Pýta sa pani rečnička? Á, nie. Čiže myslím, že toto sú najzávažnejšie body. A ešte jedno slovo. Ak by ste pridali ENISA ešte nejaké úlohy týkajúce sa certifikácie, nemali by sme zabudnúť aj na zdroje na uskutočnenie tejto úlohy. My sme v tomto momente navrhli 14 ďalších pracovníkov, ale ak e, tam bude aj notifikácia o schéme, produktová deklarácia, tak si to bude vyžadovať ďalšie pracovné síly zhodli. Ak e, schválime, ak, keď sme schváľovali smernicu e, v príslušnej oblasti, tak sme nerátali aj s týmito ďalšími pracovnými úlohami, čo teraz úplne mení situáciu, čiže mali by sme zabezpečiť, aby pre každú úlohu sme mali dostatočné personálne zdroje. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem, pani rečnička, vaše poznámky sú veľmi dôležité. Myslím, že pani e, spravodajkyňa alebo tieňoví spravodajcovia určite zareagujú na vaše poznámky a keby ste prosím zosumarizovali. Ďakujem, e, pán predseda, aj pán podpredseda komisie, e, milé kolegyne a kolegovia, ďakujem pekne za veľmi cenné podnety. Ja si myslím, že máme ešte veľa detálnej práce pred nami. Teším sa na partnerské diskusie aj s tieňovými spravodajcom, prácami, alebo ak by ešte niekto ďalší sa chcel do práce zapojiť, budem tomu otvorená. Nechcem sa venovať ani certifikácii, ani ďalším témam detailne. Mnohé dôležité výpovede tu boli sformulované. Ja si počkám na vaše pozmaňovacie návrhy a ak budú k dispozícii, tak sa potom môžeme porozprávať o tom, kde sa zhodneme a kde nie. Ja si myslím, že tá podstata a tie problémy sa môžu skrývať práve v detailoch. Čiže sme za samoreguláciu alebo za povinnú schému, na tomto sa tiež musíme dohodnúť. Ale toto všetko súvisí navzájom. A taktiež v kontexte musíme vidieť túto problematiku aj so zábezpekami. Mnohé otázky teda, ktoré sú ešte otvorené. Teším sa na ďalšie diskusie a na rozprávu s kolegyňami a kolegami a som si istá, že na záver sa nám podarí etablovať funkčný systém a taktiež si myslím, že je potrebné zachovať e, európsky duch a musíme mať na zreteli to, čo sa bude diať o 10 alebo 20 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pani spravodajkyni. Myslím si, že sa až, tá, až tak veľa rozporov nevyskytlo, hoci ste to očakávali, takže je to pre vás dobrý signál, aj keď ešte prebehne diskusia s kolegami a tieňovými spravodajcami. Um, máte na to dispozíci- na, k dispozícii čas. 26. apríla 2018 tento týždeň štr- do štvrtka do 12. hodiny môžete predkladať pozmeňovacie návrhy. Hlasovať sa v ITRE bude o tomto návrhu 19. júna. Je to dosť e, skoro. Veľa šťastia, toto je veľmi dôležitá téma a teraz môžeme prejsť k bodu číslo 5 v našom programe. Vítam podpredsedu komisie pána Jirkyho Katajnena ešte raz je komisárom a podpredsedom komisie zodpovedným za um, pracovné miesta, rast, investície a konkurencie, schopnosť. Toto je mimoriadne dôležité pre naše ekonomiky a pre našich občanov. Je to taktiež súčasťou štrukturovaného dialógu. A pán podpredseda, ak by som mohol uviesť, že pravdepodobne tri témy sú pre nás najpodstatnejšie a síce Mm, rozvojový e, program, ktorý bol schválený za vášho pôsobenia vo funkcii podpredsedu komisie. Peť, šesť až sedem komisárov je zapojených do tejto témy. A taktiež otázky na ústne zodpovedanie z výboru ITRE týkajúce sa priemyselnej politiky Myslím, že jedna otázka týkajúca sa priemyselnej politiky tam zostala otvorená a ďalší bod, program e, my v období po roku 2020 vo vašom portfóliu a vo vašich právomociach, pretože by sme sa tiež radi pripravili na to, aby sme uzavreli celý rozpočet na nasledujúcich 7 rokov. Čiže ak by som vás prosím mohol požiadať, aby ste zodpovedali na tieto body alebo akékoľvek ďalšie body, ktoré by ste chceli spomenúť z vášho a nášho portfólia. Um, budeme za to vďační. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli a máte slovo. Ďakujem pekne. Vždy veľmi rád e, diskutujem s vami o investíciách, konkurencieschopnosti, raste a pracovných miestach i o témach, ktoré spomenul predseda. Pohovorím trošku o ekonomických megatrendoch, ktoré dopadnú na našu ekonomiku a na náš takisto priemyselný pro, proces. Musíme identifikovať, aké sú principiálne trendy, ktoré e, zmenia spôsob, akým sa tvoria pracovné miesta, ktoré pomôžu rastu, ktoré sú tie, ktoré e, spochybnia terajší, terajší status quo. Nemôžeme očakávať lepší rast či konkurencieschopnosť, ak e, to nebudeme uprostred e, tých výťazných megatrendov, ekonomika EÚ a priemysel ako také, vnímajú tri e, paralelné výzvy, výzvy rýchle e, zmeny, e, konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť energetiky. Nie je to výzva len pre našu, náš priemysel, ale globálne. Treba tiež spochybňovať tie veci, ktoré fungovali pred nejakými rokmi, pokiaľ ide o prínosnosť pre naše spoločnosti. Spomeňme si na dig- digitalizáciu a účinnosť energetiky. Je tu však čosi viac. Jeden z hlavných megatrendov v globálnej ekonomike podľa mňa by, bol, by bola e, obehová ekonomika. Už teraz stáva novou e, e realitou ten posun k obehovosti je, je zjavný. Čím viac uh, zabezpečíme, že EÚ je na tejto vlne, tým lepšie pre ňu. Obehová e- e- ekonomika je pre nás veľkou výzvou a mňa teší, že hlavní hráči sa jej už ujali. Ak budeme mať e- legislatívne e, nástroje, ktoré sa ujmú tejto logiky, a zapoja podniky. Ďalším e, megatrendom určite mocným bude, budú umelé inteligencie. Hoc aj sme boli možno doteraz menej aktívni ako iní, momentálne chceme rozhodne doháňať. Môžeme výrazne vychádzať. Máme silnú výskumnú e, komunitu, silné štandardy a môžeme využiť nové riešenia možno si kladete otázku, čo robí komisia v tejto oblasti. Nož, ako môžeme spolupracovať, aby sme e, e, e zabezpečili, že EÚ bude na, vrchu, na vrchole tejto vlny. Počas mandátu tejto komisie komisia už spustila koordinovaný prístup a splnila mnohé priority. Jeho investičný plán, digitálny jednotný trh a stratégie, energetická únia, kapitálové trhy. Vychádzajúc z týchto priorít sme sa zamerali na veľké trendy. Jedna z týchto oblastí bola i konkurencieschopnosť EÚ. Na, ja, na jeseň sme prijali obnoviteľnú alebo obnovenú stratégiu na posilenie schopnosti priemyslu adaptovať a inovovať, hlavne v oblastiach robotiky, internetu, vecí, umelých inteligencií a rôznych energetických nových systémov. To sú znaky nového priemyselného veku. Úloha úspešnej e, priemyselnej politiky je vytvoriť najlepšie rámcové podmienky a posilniť naše schopnosti priemyslu inovovať a adaptovať sa. Komisia príjme tento týždeň oznámenie, aby sa e, riešilo zapájanie e, umelých inteligencií do našich stratégií. Čo je isté, je to, že komisia si urobí svoju časť práce tým, že sa zvyšia prostriedky pre výskum podporia sa malé a stredné podniky na zapájanie nových technológií a že sa zabezpečí, že adekvátny právny rámec sa e, použije. V súlade s ambicioznými cieľmi našich politík a stratégie komisia takisto e, aktualizuje svoju stratégiu pre bioekonomiku. To je časť obehovej ekonomiky. Predošlá stratégia sa prijala v roku 2012. V našom oznámení e, sme avizovali nový pohľad na túto stratégiu v súlade s našimi cieľmi trvalo udržateľného vývoja. Preto komisia zrevidovala výsledky predošlých stratégií a zistenia sa prezentovali, pre, prezentovali ich na e, dní um, bioekonomických eh, politík eh, zo strany môjho kolegu z kolegia. Naša práca eh, prebieha, aby sme mali globálny pohľad na ekonomiku. Akýkoľvek feedback tohoto parlamentu, osobitne vášho výboru, bude veľmi vítaný. Význam ekonomík rastie. Do, už teraz je to viac menej 3 milióny pracovných miest. Je tu veľký potenciál e, pomôcť revitalizácii lokálnych ekonomík a tvoriť pracovné miesta, hlavne teda pokiaľ ide o, o e, vidiecké oblasti. Sektor na prierez, prierezovo cez viaceré priemysly, to všetko by malo zvyšovať synergie, a inovatívne posuny hodnot, inovatívne riešenia pre trh a súčasne implementácia našich e, obehových stratégií. Pre všetkých situácia veľmi výhodná. V snahe podporovať rozvoj priemyslu v budúcnosti chcel by som tu využiť e, zmienku o európskom obranom priemysle, príprava programov po roku 2020. E, Pokiaľ ide o obranu, je jasné, že EÚ musí rýchlo reagovať na rôzne bezpečnostné hrozby. Hovorím tu napríklad o hybridných hrozbách, nestabilitu v susedských oblastiach, vytvorenie európskej korporácie je, je e, efektívna reakcia. Preto posilne e, spolupráci zostane v centre e, e, úvah EÚ o budúcnosti Európy. Lepšia spolupráca v oblasti obrany je jasná. Nedostatok e, vedie každoročne údajne až 25 miliardám eur strát a 100 miliard až medzi 50 až 100 miliard eur. 30 výdavkov na obranu by sa, mali, by sa dalo takto ušetriť v rámci všeobecnejšieho balíčka obrany spustila Komisia Európsky obranný fond s dvoma e, ramenami, kde sa pripája práca na e, súbore finančných e, nástrojov. Tu už e, Dôležité je e, e, zdôrazniť, že prvý grant sa už pridelil e, konzorciu členov z 50 členských, členských krajín. Snažili sme sa vytvoriť európsky rozvojový program, aby sme podporili rôzne kapacity v oblasti prototypov. Toto diskutujeme teraz medzi parlamentom a e, komisiou. Pokiaľ ide o rokovania v trialógu, riešenia sa určite budú hľadať na ďalšiu e, doladenie a na možnosti spolupráce. Takisto, pokiaľ ide o osobitné e, nástroje na podporu malých a stredných podnikov. Otázka E, ktorá je problematická, je financovanie programov. Pozície sa tu veľmi líšia. 100% e, presunov z marží parlamentu. Komisia je pripravená pomôcť dosahovať a premostovať tieto pozície, ale na to potrebujeme, aby parlament súhlasil s kompromisnými riešeniami. Vážený pán predseda, e, ešte zo pár slov vo viacročnému finančnému rámcu po roku 2020. Tento výbor sa už pripravuje na budúcu rozpravu v tejto veci. V komisii sa množstvo rozhodnutí ešte len pripravuje. Je dôležité zdôrazniť, aby budúci rámec odzrkadloval naše ambície. Chápeť asi, že v tomto štádiu nemôžem hovoriť podrobne o blížiacich sa návrhoch sú tu však veci, ktoré sú univerzálne. Je jasné, že Európa by mala naďalej investovať do oblastí, kde pridaná hodnota EÚ je najvyššia ako výskum, inovácie a technologické e, vodcovstvo. To by mali byť naše priority. Po druhé, nemôžeme ignorovať e, e, rozpočtové obmedzenia. Budeme musieť robiť viac z prostriedko prostriedkov a používať čo najväčšie páky. Preto rozvíjame koncept e, investícií Európskeho fondu. Vychádzajú z úspechu e, FC, mobilizujúc súkromný kapitál, podporujúc tento postup. Hlavný rozdiel však je, že to nebude ad hoc, to znamená, že budeme mať rozpočet a budeme realokovať. Bude to štrukturovanejší prístup. Implementácia ambicióznych politík EÚ ako mm, rôzne investície, napríklad pokiaľ ide o plasty a tak ďalej. To je to investície, nemôže znášať len verejný sektor. Preto vyvíjame koncept centrálne spravovaných finančných nástrojov namiesto jedného, e, jednásobného nástroju chceme dosiahnuť efektívnosť. Chceli by sme situáciu, kde by sme s menej prostriedkami vedeli financovať viac. Len takýto prístup zvýši možnosti financovania. Prístup založený na verejných fondov, ktorý by inak nepostačoval treba zosúľadiť pravidlá pre individuálne programy. Mal by to byť jednotný súbor pravidel. Terajší systém nie je optimálny. Máme tu množstvo e, nástrojov, ktoré idú k rovnakému cieľu. Sedem rôznych nástrojov napríklad pre malé a stredné podniky. Jeden z ambicióznych politikov pre transparentnosť a viditeľnosť e, pre investície vzhľadom na narastajúci záujem o tento nástroj je tiež dôležité zdôrazniť, čo nechceme robiť. Poviem to jasne. E, nejde to nejaká, o nejakú pastu. E, nepripraví to príslušné generálne riaditeľstva komisie či výbory v parlamente o ich e, záber kompetencií. Naďalej budú mať dostať financí Len správa rozpočtových pred, e, výhrad bude e, po, povolená. Nejde tu o konkurovanie nástrojov, ktoré sú založené na grantoch. Musí to byť len doplnkové tento investičný fond sa použije len v tých oblastiach, kde je medzera a kde e, môžeme e, používať tiež e, páky vere, e, súkromných investícií. Potrebujeme kombinovať SIF so sdielanie manažo- manažovanými programami. Toto však sa bude riadiť dobrovoľnosťou nie je tu riziko, že sa to dotkne národných obálok na e, tento fond. Ak by táto kombinácia mala uspieť, potrebujeme pravidlá. Ten e, dnešný pokrok sa tým neskomplikuje. My chceme je zjednodušovať. E, poučíme sa z programov, ktoré majú najjednoduchšie pravidlá, nie naopak. Vážení poslanci, Chcel som ešte hovoriť o obchode, ale e, chcem nechať viac priestoru na diskusie. Chcem vás len e, informovať, ak to ešte neviete, že v sobotu sa nám podarilo dohodnúť sa s Mexikom. Máme teda teraz modernizovaný no, obchodnú dohodu, obchodné dohody s Mexikom i Kanadou. Nie je to náhodou, že spomínam tieto dve krajiny máme naozaj e, veľa dôvodov byť spokojní, pretože je to dôležitý nástroj pre, naše priemysl, pre naš priemysel, pre našich občanov, pre predaj e, našich výrobkov a e, znalostí. Ďakujeme, pán komisár. Ide všeobecne o naše obchodné možnosti Eh, vo všeobecnosti so Severnou Amerikou. Takto som si to možno pred pár rokmi nepredstavoval, ale týka sa to tej istej témy. Teraz rečníci za výbor, teraz eh, za, najprv za politické skupiny prvým rečníkom za EPP bude pán Eller. Ďakujem pekne. Mám štyri otázky Pán Katajnen, vy ste hovorili o stratégii pre priemyselné politiky a o význame inovácií. Ak sa však pozrieme na čísla, najrychlejšie rastúci sektor v EÚ je kreatívny priemysel. Tento parlament žiada o priemyselnú stratégiu. Pani Bienkovská sa však neujala tejto e, problematiky. Ten rast je tento rok 12,5% a ten rast trvá 10 rokov. Čo vy očakávate, keď príde návrh parlamentu, pokiaľ ide o priemyselnú politiku pre kreatívny priemysel? Po druhé, otázka. Vzhľadom na to, že v roku 2020 stratégia 2020 sa ukončí, kde išlo inovácie do in, investície do inovácií vo výške 3 HDP a čísla na tento rok sú 1,29 e, takže po 2 a e, tie čísla z viacerých prispievateľov, ale čas toho európskeho rozpočtu do tých 3 195 miliard eur. Otázka teda znie, že ak parlament navrhoval 120 miliard to sa nedá ani porovnať s tou ambíciou, ktorá sa spoločne formulovala. Tak teraz počúvame, že tá ambícia sa znížila. Pán Oettinger e, pokročil vpred a teraz tak trochu ako krab kráča stranou, do boku. Čo vy na to? A potom otázka e, finančné nástroje. Inefin bol jeden z najlepších flexibilných instrumentov, nástrojov eh, na výskum a vývoj pre malé a stredné podniky prevažne. Takže a tie pravidlá sú tie najflexibilnejšie. Mohli by ste povedať, že je to preto, že parlament e, má silné slovo, alebo nemal silné slovo, my môžeme povedať, že komisia nemala e, dobrý, elokventný hlas. Znamená to, že máme určité pravidlá pre všetkých, alebo zachovávame flexibilitu u menších e, nástrojov ako Inofin, napríklad pod tou zastrešujúcou väčšou novou rámcovou dohodou. To by sme veľmi radi pochopili, je to dôležité. Ďakujeme, kolega. Ďalším rečníkom za SAD pani Ruiz. Señor comisario, eh, bueno, enhorabuena por el acuerdo, el acuerdo alcanzado. Ďakujem, pán komisár. A chcem poblahoželať k dohode s Mexikom. Bolo to dôležité pre Európsku úniu, ale mám konkrétnu otázku. A to certifikácia pri e, e, generických liekoch v roku 1993 to bolo poprvýkrát zavedené a informácie zverejnené nedávno komisiou ukazujú, že to viedlo k presunu spoločností mimo Európskej únie a zároveň máme E, túto ochranu, patentovú ochranu. Nejde tu teda o duševné vlastníctvo, ale o priemyselnú politiku. Bolo by veľmi dobré, keby sme takéto veci mohli vyvážať, exportovať a chceme teda, aby komisia podnikla príslušné kroky v tejto oblasti. Chceli by sme, aby sa táto výroba mohla realizovať, aby sa generické lieky dostali e, na trh čo najskôr. E, keď sa pozrieme na e, rozhodnutie komisie, tak vlastne vieme, že, vidíme, že by to viedlo k, úsporám, k ziskom 50 miliard ročne. To znamená, je tu len ten problém toho 6-ročného ochranného obdobia. Takže skutočne tu e, e, sa nevyužívajú tie možnosti na úspory. Je to podľa nás e, veľmi dobrá príležitosť. A keď sa pozrieme na posúdenie vplyvu, tak sa tam hovorí, že sa príjmú príslušné opatrenia. To je veľmi pozitívne. Chceli by sme teda, aby sa nepresúvali európske podniky do Indie alebo do Číny, do tretích krajín. Takže o tom som chcela hovoriť. Ďakujem. Ďakujem. A za EKR pán Tošenovský. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja mám len jednu otázku, a to na základe toho, ako ste na úvod povedali a definovali tri hlavné trendy. S tým veľmi súhlasím a medzi nimi bola aj konkurencia schopnosť Európy Nedostávame sa však niekedy takou administratívnou snahou alebo snahou administratívnych riešení a obmedzení práve do situácie, keď sa táto konkurencia schopnosť zhoršuje. Keď príliš dbáme, príliš tlačí, tlačíme na administratívnu a štatistickú kontrolu, mám tým na mysli energetickú úniu. Na začiatku to podľa mňa bol veľmi zaujímavý nápad, veľmi podnetná myšlienka a teraz sa dostávame do oblasti alebo do doby, keď e, začíname obmedzovať technologickú neutralitu, e, dostávame sa do štatistických hodnotení plnenia až do roku 2050, to znamená na veľmi dlhé obdobie. A neuberáme sa smerom, o ktorom ste hovorili, to znamená smerom inovácií, nových technológií, pod, smerom podpory vedy a výskumu ale skôr nadmernou snahou, smerom, smerom nadmernej snahy plniť tie štatisticky vysoké čísla, keď e, vlastne vopred už vylučujeme určité technologické riešenia, ktoré by mohli e, konkurencieschopnosť v Európe posilniť. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne za ALDE, pán Telička. Ďakujem, pán predseda. Dobre popoludne, pán podpredseda eh, Katajnen. Nebudem mať otázky, eh, pretože eh, musím potom odísť na inú schôdzu a bolo by nezvorové nepočkať na vaše odpovede, ale chcem len vysloviť jednu pripomienku. Ja si myslím, že ten balík, o ktorý ste uviedli na plenárnom zasadnutí, skutočne veľmi dobre vyjadruje potreby a boli tam aj e, príspevky ITRE a máme skôr solidný základ, ale podľa mňa ide hlavne o to, aby sme zmenili nastavenie mysle. Treba spoločne uvažovať, ako by sme mm, mohli zabezpečiť to, aby to obehové hospodárstvo fungovalo bez regulačného rámca, lebo to nastavenie mysle sa mení veľmi pomaly a len v niektorých členských štátoch. Možno v budúcnosť e, FC tu takisto môže zohrávať rolu, nielen pokiaľ ide o e, percento toho, čo sa prideluje na obehové hospodárstvo, ale takisto aj pokiaľ ide o komunikáciu um, zo strany FC. Sú tam celé, je, tam, je tam celý rád e, víziev, hovorili ste o priorit, takže možno by sa o tomto malo viac komunikovať. A po druhé, viacročný finančný rámec, o ktorom ste hovorili a E, tam sa takisto hovorí o prioritách, e, ktoré by sa mali premietnúť. A podľa mňa je to jeden dôležitý prvok, a to je kondicionalita. My by sme v každom prípade mali zaviesť kondicionalitu, aby sme dosahovali presne tie cieľe, o ktorých hovoríme. Či už sú tie kondicionality a podmienenosť e, pozitívne alebo negatívne, myslím si, že by mali fungovať. A Mám jednu konkrétnu aj na mysli a s tým sa dostávam k ďalšej otázke. Celý rad e, štátov e, musí splniť e, plány reforiem a reštrukturalizácie. O tom ste nehovorili, ale podľa mňa je to kľúčové. Kondicionalita v tomto prípade a v tomto smere sa týka mnohých zdrojov, ktoré by sa mohli takisto využiť. Ešte dve alebo tri posledné pripomienky administratívna záťaž. V tom sme nezaznamenali v tom sme zaznamenali určitý pokrok, zmenila sa kultúra v komisii, menej už v parlamente, ale stále som optimista. Ale nemali by sme si e, nič, m, teda e, predstavovať idealisticky, lebo vlastne administratívna záťaž narastá, ona neklesá. Takže Treba mať také nástroje, aby sme tú situáciu v určitom bode stabilizovali. Napriek všetkým snahám komisie totiž ona narastá a to je jedno z rizik. A pokiaľ ide o ochranu, ja súhlasím s tým, čo ste povedali. Je, nie je jednoduché e, to, že nemáme spoločnú politiku ochrany a asi to bude, bude ešte stále zložité, ale v každom prípade je tu e, verejné obstarávanie e, ako jedna z priorit, na ktorej môžeme pracovať, potom výskum a vývoj pochopiteľne a potom pochopiteľne pochopiteľne doprava a digitálne hospodárstvo. Na to sa možno zamerať a e, tam by komisia teda mohla reflektovať, aké sú potreby. A ja určite budem veľmi intenzívne na týchto prioritách s vami spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne pani López Bermeo za GUE. Ďakujem pán eh, predsedajúci, ďakujem pán Katajnen za to, že ste prišli na toto popoludnejšie zasadnutie. Hovorili ste o megatrendoch a megavýzvach. Nehovorili ste však o jednej kľúčovej otázke a to zahrnutie občanov, zapojenie občanov do e, všetkých týchto budúcich plánov, o ktorých hovoríte. Ešte sme sa nezbavili tých starých nezrovnalostí, e, nerovností, e, ktoré boli a máme pred sebou aj nové priepasti, ktoré sa vytvárajú, napríklad pokiaľ ide o digitálny model, priemyselný model, o ktorom ste hovorili. Takže otázka je jednoduchá. V akej spoločnosti chceme žiť? Globálna schopnosť nemôže byť e, odôvodnením e, pre zhoršovanie sa práv a už sa to v Európe odohráva roky. Ako teda budeme budovať Európu v budúcnosti? Tu nejde len o industrializáciu e, v centre, ale máme tu aj okrajové oblasti, ktoré tým trpia a No, vidíme to aj na fondoch EFSI. Tam tie centrálne oblasti sú pokryté, ale tie vzdialené nie. Takže to e, nezapadá do našich e, rastúcich ambícií, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ. Takže čo by sa malo hodnotiť? Hodnotenie záväzkov, záväzkov spoločnosti? Treba vedieť, aká je miera zodpovednosti a súladu, pokiaľ ide o tieto záväzky súkromného sektoru a podnikateľského sektoru. Na záver, chcem povedať toto. To, čo ste dnes povedali, chcem sa spýtať, e, Myslíte, že to je odpoveď e, e, na to, čo ľudia hovoria o svojom vylúčení zo sociálnych a ekonomických aspektov? Ďakujem vám. A teraz ďalší rečníci. E, prvý na mojom zozname e, pani Françoise Gostet. Ďakujem pekne. A ďakujem pánu podpredsedovi, že nám hovorí o takých dôležitých veciach, teda rozvoj našej spoločnosti, kde vidíme také uh, úžasné zmeny. Zdieľam vaše slova, pokiaľ ide o obehovú e, ekonomiku, umelé inteligencie. Je dôležité sa tým zaoberať, pretože iné kontinenty rýchlo napredujú. Je dôležité vytvoriť potrebný rámec, ale tiež e, e, poskytnúť našim občanom určité záruky. Majú trošku aj obavy, pokiaľ ide o tieto zmeny, o trasy. E, dokážem pochopiť, že naši spoluobčania majú trošku obavy a je dôležité, aby sme dokázali poskytnúť spoločenské úvahy k evolúcii týchto umelých inteligencií. Chcem vám vysloviť e, moju podporu pre politiky obrany a prieskumu vesmíru. Vy ste pochopili, že rozpočet e, pre obranu, že parlament sa snaží, ale dôležité je, aby aj rada sa snažila. Sme v dvojici v rokovaniach. Parlament sa správa solidárne, jednotne pre fond obrany, pokiaľ ide o rozpočet. K rozpočtu sú veľmi rozdielne názory, ale parlament by mal robiť len čas snahy. Aj rada si má spraviť svoju čas práce, pokiaľ ide o tie záruky, ktoré parlament si želá, pokiaľ ide o kritéria eh, primeranosti alebo eh, oprávnenosti. Hovorili ste o mnohých ambíciách, to s vami zdieľame, ale mám otázku. Pracovná skupina, ktorú viedol Pascal Lamy, navrhovala zdvojnásobiť prostriedky do budúceho rámcového programu Vieme tiež, že náš komisár pre digitálne otázky hovoril o tom, že tu treba zdvojnásobiť tie prostriedky, ale tu zrazu počúvame, že treba robiť viac za menej peňazí. Treba sa rady spýtať, či chce, aby e, sme vstúpili do moderného storočia, alebo či uprednostňujú E, sklz alebo meškanie vo všetkých tých oblastiach, aby sa náš kontinent zhoršoval. Teda akú mieru ambície vidíte vy? A čo si myslíte o záveroch Pascala Lamiho? Ďakujem veľmi pekne. Pani Van Brent, prosím. Ďakujem. Ďakujem pánu komisárovi za to, že prišiel a predniesol tie úvodné slova. Len tri otázky a budem sa snažiť o stručnosť. Samozrejme podporujeme podporu e, podporujeme váš postoj a to, ako vy chcete podporovať e, obehové hospodárstvo. Je to zásadná časť naše, nášho budu, budúcnosti, nášho hospodárstva. My sme minulý týždeň v Štrasburgu odhlasovali ten záverečný balík to nie je ale ucelený balík, celý balík, ešte tam niekoľko vecí chýba a medzi tým v prvom rade nový e, prístup ekodizajnu. A tento prístup e, k ekodizajnu bol v minulosti veľmi úspešný, pokiaľ ide o zabezpečenie e, energetickej účinnosti produktov a teraz ale posunul do úplne novej fáze, fázy. A Myslím, že e, zahrnutie tohto by bolo dobrým doplnením toho balíka. A potom, e, po druhé, je to samozrejme e, kľúčový spis pre našu politickú skupinu. To vždy bolo a je veľmi dôležité. To znamená zabezpečiť, aby FC bolo zamerané hlavne na ciele udržateľného rozvoja. Je to veľmi dôležité. Keď hovoríme o budúcnosti priemyslu alebo priemyslu budúcnosti, tak si treba uvedomiť, že ten priemysel treba občas postrčiť smerom k budúcnosti a niekedy berieme všetky investičné prostriedky z EFSI a od inakial a rozdielujeme ich na udržateľnosť a potom e, medzi tie tradičné priemyselné odvetvia. Ale mali by sme to skombinovať. Mali by sme teda zabezpečiť e, podporu e, pre tieto odvetvia a zároveň udržať, e, zabezpečiť udržateľnosť. Ja sa teším na úvahy e, o tejto otázke v budúcnosti, počas budúce, budúceho funkčného obdobia. A potom MFF, viacročný finančný rámec, by ste sa tam vyjadrili pomerne všeobecne, to je prirodzené, ešte sa treba rozhodnúť, Ehm, to hlavné zameranie by malo byť na inovácie, sociálne otázky, kohezné fondy a podobne, to je jasné, ale keď e, hovoríte, že treba urobiť viac e, s menšími prostriedkami, tak to je také heslo. Ehm, znie to síce dobre, ale je to veľmi zložitá e, úloha, každý hľadá nejaké riešenia. Vieme, že sa dajú nájsť riešenia vo vlastných zdrojoch a my podpo- eh, budeme podporovať aj parlament v tejto snahe a dúfame, že aj komisia príde s návrhmi na zabezpečenie toho, že aj rada si bude uvedomovať eh, tento smer úvah. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší rečník. Pani Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán podpredseda Európskej komisie, ďakujem za rozhovor. Začali ste, načrtli ste hospodárske megatrendy, načrtli ste taktiež, aké stratégie e, chýbajú komisii na to, aby sme sa vyrovnali s týmito megatrendami. Mám len jednu otázku. Teraz, keď členské štáty a Európu si pozriete, keď by ste to zhodnotili, ako um, sa pozicionujeme v súvislosti s megatrendami? Mali by sme niečo dobehnúť? E, sme v trende? Čiže ako by ste to hodnotili? A v dôsledku s týmto aj e, otázka. Budeme mať o rok opäť voľby do európskych inštitúcií a v tejto súvislosti si kladieme otázku, čo, aké zlepšenia by si žiadali, prijali občania v tejto súvislosti. Čiže keby ste prosím naznačili, aké máme tri najdôležitejšie témy v tejto súvislosti, ktoré by sme občanom mohli sprostredkovať a aké máme také najprioritnejšie projekty. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Martel, prosím, máte slovo. Merci, Ďakujem, som tu po vašej ľavici, pán komisár. Hovorili ste nám o vašej e, e, vízii pre budúcnosť. Boli sme v Štrasburgu a tu hovoril niečo veľmi zaujímavé z, pán Juncker. A ne, hovoril o tom, že nechce e, Európu, ktorá sa len tak ponúkne. Pán prezident Macron hovoril o zvládaní hnevu a o ochrane Európy, veľkej Európe. Komisia ehm, hovorí o tomto menej. Pokiaľ ide o interné pravidlá hospodárskej súťaže, je to možno tabu, možno, že je to aj v podstate z náboženského hľadiska hriech, kde ide o... Viete, že v Európe, kde ehm, ehm, Mnohé podniky majú asi 30 trhu, sú tzv. dominantné podniky, napríklad ArcelorMetal. Ak chcete chrániť e, priemysel, tak vlastne našu základy priemysel, vyhadzujete e, alebo dávate v šanc s svetovým producentom, Indom či Číňanom, ktorí nerešpektujú naše environmentálne e, štandardy vysoké či sociálne. A súčasne Čína v oblasti e, hliní, spracovania hliníka či ocele e, viac než 50 sveto, svetového trhu, blížiac sa k 60. Otázka znie, kedy už pochopíme, ako to vyzerá na svetovom trhu a ak, kedy si trúfnete povieť, že treba zmeniť zmluvy ale nejde predsa len o to vytvárať nové pracovné miesta, ale nezničiť existujúce. Ak hovoríte, že treba vy, vynachádzať nové nástroje bez toho, že by sme renovovali existujúce, ktoré nezodpovedajú dobe. Dovoz e, v, tom, v tejto oblasti bude pochádzať e, z oblasti mimo Európy. Dokážte odvahu, pán Katajnen, ukážte inovácie, veď o nich hovoríte, ukážte e, ochotu revidovať naše pravidla internej hospodárskej súťaže a konkurencie. Well, um... Spomenuli ste veľmi dôležité témy. Ja predpokladám, bola to téma národných šampiónov a ako sa poradiť s týmto problémom budúcnosti. Mm budeme mať takéto problémy s národnými šampiónmi, najmä v oblasti energetiky a vlastníctva a potom odčleňovania. E, Ale prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Pani Víring, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán podpredseda Katajna, rada by som vám poďakovala za vašu prítomnosť. Mám len jednu otázku pre vás dnes. V rámci ITRE sa pripravujeme e, na ďalší program pre ďalšie rámcové obdobie. Ja e, plne podporujem výskum a inštitúcie mali by zabezpečiť náš rast a konkurencieschopnosť z dlhodobého pohľadu. Chcela by som zdôrazniť, a chcela by som požiadať o výrazný nárast rozpočtu v rámci FP9 ako ráta um, Európska komisia s alokáciami na výskumné projekty po období programov do roku 2020? Ďakujem. Pán Kochliček. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem, pán predseda. Som tu tiež trošku vľavo. Pán komisár, mal by som niekoľko otázok. Som tu, kývam. Mal by som niekoľko otázok. Poprvé, konkurencie schopnosť Európskej únie, musíme si uvedomiť, že v celom rade odvetví, a pán kolega túto správne povedal, uvedol však iba tri krajiny v USA, to je typická nekalá konkurencia, to, čo nám robia v odvetviach spotrebného priemyslu, je typická nekalá konkurencia v Pakistane, v Bangladeši a v rade ďalších krajín južnej a juhovýchodnej Ázie. Čiže akým spôsobom si myslíte, že budeme konkurovať v tomto prostredí? Uvediem príklad. Ak chcete v Českej republike, ktorá nie je jednou z najdrahších krajín EÚ, postaviť ma, um, skonštruovať malý motocykel, rovnaký, aký sa dováža z Číny, potom vás iba súčiastky budú stať toľ, trikrát toľko ako hotový motocykel, ktorý si kúpite um, v Číne. Akým spôsobom chcete ochrániť tieto časti priemyslu. Druhá vec, administratíva sa rozrastá. Akým spôsobom chcete zabrániť tomu, aby najmä v oblasti vedy a výskumu a priemyselných technológií nám e, neprerastali smernice cez hlavu. Predpokladám, že máte plán, ako tieto smernice zjednodušiť, aby sa v nich mohol malý a stredný podnikateľ vôbec vyznať, ako chceme podporiť. Tretia záležitosť. Stačilo, aby Čína sprísnila podmienky na dovoz plastov, odpadových plastov a v celej Európskej únii to spôsobilo obrovský nepokoj. Máme vôbec nejaké programy, ktorými by sme podporovali spracovanie nie len roztriedených plastov ako sú biale a modré a zelené plastové fľaše, ale aj ostatných plastov. A ak máme, tak o niekoľko rokov by sme mali prestať skládkovať a niektoré vytriedené zbytky odpadov ktoré už nehoria, je s nimi potrebné niečo urobiť. A teraz nehovorím ešte o takých druhoch, ako sú odpadové pneumatiky a podobné veci. Máme v tejto oblasti, ktorý je mimoriadne dôležitý, my sme v tom závislí na tretich krajinách, máme v tejto oblasti nejakú predstavu, ako ďalej? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán kolega. Čas na odpovede a poznámky. Ďakujem pekne. Pán Eller nadniesol veľmi dôležitú tému kreatívny priemysel. To je fascinujúca téma. Priam viem, že všetci viete, že všetky politické nástroje, ktoré už máme, prijaté podporujú kreatívny priemysel. Finančné nástroje, COSME, INAFIN, taktiež ochrana duševného vlastníctva, vnútorný spoločný trh. Mal som možnosť prediskutovať so zástupcami talianského kreatívneho priemyslu tieto témy asi pred dvoma týždňami. Bolo zaujímavé, keď uvádzali, identifikovali určité problémy. Poprvé, ochrana duševného vlastníctva očakávajú, že EÚ príjme opatrenia. Po druhé, to bola cyklická ekonomika, to bude megatrendom aj v mnohých oblastiach kreatívneho priemyslu. Čo mi povedali, bolo toto, že chcú byť súčasťou politických procesov v rámci cyklického cyklickej ekonomiky, aby sme, aby sme príjmali také politické e, postupy, ktoré by podporovali kreatívny priemysel. Mnohé tzv. megatrendy alebo horizontálne politické nástroje, na ktoré sa sústreďujeme, môžu pokryť mnohé odbory e, priemyslu od energetiky až po konštrukciu toto ma vedie k ekodizajnu zase pretože smernica o ekodizajne je dobrým príkladom toho, kde možno sa môžeme pozrieť aj na také veci, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť kreatívneho priemyslu. Pretože o čo udržateľnejšie budú naše produkty, o to budú mať vyššiu hodnotu na globálnom trhu. A ak sa nám podarí rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice o ekodizajne. Nemôžem vám bohužiaľ uviezť dátum, kedy sa tak stane. Ak sa nám toto podarí, ako náhle bude tento právny akt tu prijatý, tak to vytvorí globálny štandard. Čiže všetky produkty, ktoré prídu na európsky trh, musia potom splňať tieto podmienky, tak ako je to v rámci súčasného rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajnu, čiže budeme sa snažiť tam definovať najvyšší možný štandard produkovaný v EÚ. Čo ešte môžeme urobiť? Sme otvorení dobrým nápadom, pretože viem, že vy ste odborníkmi najmä v tejto oblasti, a ide o prototyp takého priemyslu, ktorý je potrebný v Európe, pretože vytvára vysokú pridanú hodnotu. Čiže inak povedané, e, môže to vytvárať hodnoty v našej spoločnosti. A chcel som najmä povedať, že sme otvorení novým nápadom v tom, čo môžeme urobiť. Ale máme tu dva tie veľké problémy, čiže ochrana duševného vlastníctva a obehové e, hospodárstvo k MFF a najmä k FP9. Pravdepodobne rozumiete tomu, že nemám všetky informácie k dispozícii, ktoré by ste si radi odo mňa vypočuli. V druhej polovi, 2. E, mája predniesieme náš návrh. Je tam mnoho odvetví, ktoré stratia peniaze v rámci existujúceho MFF, ale pravdepodobne sú tam zase odvetvia, ktoré dostanú viac peniazy. Nie je to tajomstvom, počuli ste o tom už viackrát. Bude to e, program, ktorý bude následovať po e, horizonte 2020 Erasmus Plus napríklad, to je druhý príklad. Mnoho ľudí bude sklamaných, pretože niektorí e, stratia peniaze alebo nedostanú toľko, koľko by si prijali, ale toto je realita kvôli Brexitu a toto je tiež fakt ktorý musíme zohľadniť, pretože mnohé členské štáty sú výrazne proti navrho, navrhovanému navýšeniu um, podielu eh, z HDP, ktorý by mal byť príspevkom do spoločného rozpočtu. Čiže skôr eh, by chceli, aby sa tieto otázky pokryli z EU rozpočtu a nie z národných rozpočtov. Inofin a Invest EU. Našim zámerom je vytvoriť taký Eh, investičný fond EÚ, kde by boli minimálne štyri piliere. Jedno eh, je trvalo udržateľné investície, malé a stredné podniky a ešte tie ďalšie dva. Čiže všetky investičné piliere by mali svoje vlastné pokrytie. Zámerom je, aby sa smerovalo financovanie do takých oblastí, eh, ktoré chce sprioritizovať tak parlament, ako aj naše generálne riaditeľstva Musíme zohľadniť, že momentálne máme niektoré komplikované finančné nástroje, ale niektoré aj veľmi jednoducho použiteľné a flexibilné, ako napríklad Inofin, čiže by sme mali z toho vytvoriť, skombinovať najjednoduchší model v e, rámci návrhu jednotného nariadenia. Taktiež je dôležité, aby sme e, sa pokusili dosiahnuť viac s menšími prostriedkami. Určite je to e, veľmi rozšírená fráza a spôsob myslenia, ale FC je dobrým príkladom toho, ako sa dá viac dosiahnuť e, s menšími prostriedkami. Ak sa pozriete na sumu, ktorá bola realokovaná z jednotlivých rozpočtových položiek do FC a túto sumu porovnáte s FC e, v, v rámci toho prvého um, vrecka, tak povediac, Chceme zmobilizovať súkromný kapitál tam, kde to je možné, tam, kde to možné nie je, tak je potom lepšie e, financovať tieto aktivity formou verejných investícií doplnková ochrana patentov Koncom tohto mesiaca budeme mať k dispozícii legislatívny návrh a našim zámerom je navýšiť rozsah pôsobnosti voči tým, ktoré, ktoré sú platené tretimi krajinami, čiže nechceme o obmedziť dĺžku platnosti patentu, pretože toto je podstatné v Európe, ale súčasným problémom je, že ako náhle um, vyprší doba ochrany, európske firmy which is the case with the European companies based in third country. Nemôžu začať okamžite predávať do tretich krajín. Nechceme sa dotknúť uh, rozsahu uh, ochrany v rámci SPC, pretože je to kľúčové pre naše patenty. Uh, ale chceme um, rozšíriť um, uh, pole pôsobnosti pre tie spoločnosti, ktoré uh, majú svoje sídlo v EÚ, čiže malo by ísť len o export týchto produktov. Malo by to byť, mať výrazný pozitívny dopad na naše členské štáty a najmä na náš priemysel. Vedeli ste mimochodom, že FC mimoriadne dobre fungovalo v tých oblastiach, kde začal kolabovať trh? Estonsko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko. Práve v týchto krajinách sa to veľmi osvedčilo. Uh, v, bolo tam zabezpečené financovanie v tých oblastiach, kde trh vykazoval problémy. Obnovené FC by malo sa zamerať o mnoho viac než FC1 na trvalo udržateľné investície. 30 financovania FC by sa malo venovať Parížskému dohovoru klimatickému, potom financovanie obnoviteľných zdrojov energie, aby sa zabezpečilo e, obehové hospodárstvo. To, toto sa týka aj ostatných politických cieľov. Potom čo by malo byť posolstvom, respektíve dedičstvom pre ďalšiu komisiu v rámci priemyselného rozvoja? Spomeniem tri body, čiže obehové hospodárstvo. Verím tomuto pojmu určite to bude našou konkurenčnou výhodou, ak tam budeme mať funkčný legislatívny rámec, umelá inteligencia, to je to po druhé, ak to využijeme nielen na navyšovanie produktivity, ale aj na navyšovanie rastu, musíme to použiť na rast. A tretím prvkom je posilnenie odolnosti individuá a aj spoločnosti ako celku. Mali by sme sa sústrediť na vysokokvalitné vzdelávanie, pretože musíme zabezpečiť, aby všetci boli v našej spoločnosti schopní odolávať e, ekonomickým tlakom. Čiže tieto tri témy, ktoré som spomenul a najmä e, kvalita vzdelávania. A potom ešte sa tu objavila otázka k politike konkurencieschopnosti. Nie som odborníkom v tejto oblasti, vypočul som si mnohé názory iných, tak ako ste vyspomenuli. Neviem, či ste s pani Vestaker mali možnosť si vypočuť diskusiu s ňou. Ja by som vás rád povzbudil k tomu, aby ste sa porozprávali skôr s ňou, pretože by vám mohla povedať o mnoho viac. Rozumiem téme nie je to môj zvyk, nechcem vás e, preruziť. Vy to nemôžete odpovedať. Vy ste podpredseda komisie Európskej a vy vždy ste veľmi proti tomu, aby sa, aby sa e, menili pravidlá. To nemôžete povedať, že to nie je vaša téma. To je jednoducho nepochopiteľné. No. Neviem, prečo to vravíte. Neviem, prečo hovoríte, že som stále proti relevant market alebo reassessment, pretože som takéto niečo nespomínal. Neviem, v akom kontexte som toto mal podľa vás spomenúť. Viem, že medzi DG Competition a zbytkom komisie um, by, neviem o tom, že by tam mali byť nejaké bariéry. My sme už počuli o určitých sťažnostiach v tomto zmysle, pretože sa trh mení. To, čo je dnes relevantné, nemusí byť nutne relevantné zajtra. Ale ja by som vás naozaj rád chcel vyzvať, aby ste s pani Vesteker o tomto diskutovali, pretože ona skutočne o tom vie viac a táto diskusia musí pokračovať. Mám k tomu teda takýto názor. Nákladová konkurencieschopnosť, toto je relevantnou témou. Naše členské štáty musia zohľadniť faktor nákladovej konkurencieschopnosti schopnosti a určite je jasné, že Európa sa nikdy nestane kontinentom s najlacnejšou výrobou. Nemôžeme ochrániť našich spotrebiteľov od lacných výrobkov. V Európe sú skrátka určité e, výrobky drahšie, nemôžeme zakázať dovoz, ale inovácie a pridaná hodnota môžu tento obraz trošku zmeniť včera som si vypočul e, informáciu o žeriavoch, ktoré sa používajú v našich prístavoch. Jedna čínska firma a jedna európska firma ich dodávajú, čiže sa používajú len tieto dva druhy, ale tie európske sú o 25 drahšie, avšak sú inovatívnejšie, e, sú inteligentne riadené. Čiže to by mohol byť dobrým um, príkladom toho, že cena nemusí byť vždy rozhodujúca v priemysle. A na záver otázka plastov. Pred niekoľkými týždňami sme zverejnili stratégiu k plastom. Toto by mohlo zabezpečiť jednotne najefektívnejší spoločný trh, čo sa týka recyklovania, triedenia plastov. Um, máme určité e, plasty, ktoré majú také kvality a zloženie, že sa nedá zabezpečiť ich plná recyklácia. Ja by som vám odporúčal, aby ste sa si pozreli túto stratégiu k plastom sú tam mnohé dobré vstupy nie len od parlamentu, ale aj zo samotnej priemyselnej sféry. My teda chceme zabezpečiť dobre fungujúce obehové hospodárstvo s dobrým trhom, kde sa bude znižovať miera používania plastov a chceme taktiež eh, naše plasty vyprodukované tu aj používať a nepredávať ich do tretich krajín. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujeme pekne pán podpredseda, za vaše poznámky, za vaše odpovede. Veľmi zaujímavé. Vaše rady si vez, vezmeme ako poučenie. Možno pokiaľ ide určité otázky by to mohla byť dobrá odpoveď. Nie je to poprvýkrát e, v histórii našeho výboru, kde by sme chceli riešiť takýto typ problémov. Ďakujeme za vaše odpovede teda. Uvidíme sa na budúce. Uh, hello, once again, Madame Barbara Kappel. Ešte raz vás vítam, je tu spravodajkynia Barbara Kappel. Prejdeme k šestke investičné e, projekty do energetickej infraštruktúry v rámci EÚ. Posúdenie návrhu správy. E, komisia zverejnila svoj návrh na odvolanie nariadenia, ktoré žiada členských krajín, aby E, informovala komisiu o investičných projektoch do infraštruktúry energetiky. Tu je o prvú výmenu názorov k tomuto e, bloku v rámci bežného legislatívneho postupu. Nech sa páči. Ďakujem. Naozaj ide o krátky návrh správy, ale mňa teší, že ho môžem odprezentovať v rámci programu e, REFIT. Bol prepracovaný má to byť nariadenie, ktoré zruší ďalšie nariadenie, takže tu je zničenie e, byrokracie, zlepšenie života občanov, odstránenie byrokracie. Chcem sa poďakovať už tu e, za dobrú spoluprácu s tieňovými. Bol prebehlo veľa rozhovorov už medzi asistentami. Verím, že je tu veľká zhoda že tu môžeme naozaj vytvoriť e, lepšiu legislatívu v rámci refitu. Krátko pohovorím o tom nariadení. Ide o možnom nahradení nariadení, o pokiaľ ide o informovaní o investičných zámeroch v rámci EÚ, e, teda informovanie komisie. Prijaté to bolo v februári 2014. Išlo o prístup k údajom a informáciám, pokiaľ ide o, o rôznych kapacít prenosových, o, úložných, ktoré sú pre EÚ dôležité, relevantné takisto pre budúcu politiku. Odkedy máme toto nariadenie, tak členské krajiny trikrát e, informovali 2011, 2013 a 15 a komisia následne v rámci programu REFIT zadala úlohu vypracovať tri externé štúdie, aby sa preverilo toto nariadenie. V 2016 sa to udialo, tieto štúdie, a potom bola verejná konzultácia 12 týždňov v apríli 2016 skončil tento postup. Krátke zhrnutie potom bolo v 2015 a tie dva vlastné výsledky viedli k tej dnešnej diskusii. To preverovanie ukázalo, že sú tu veľké prekryvy medzi povinnosťami informovať v rámci tohto naredenia a po druhé potom väčšina informácií, ktoré boli poskytované, sa dali získať cez iné zdroje, napríklad cez európske prenosové siete, cez diálkové siete, e, každoročné správy prenosových a, a zásobovacích sietí, sektorálne rozvojové plány a v rámci systému e, sledovania energetických trhov komisia získava pravidelné informácie. Išlo o odstránenie dvojnásobného e, vykonávania činností, redukciu a preto ten návrh, ktorý tu máme na diskusiu, avizuje, že to nariadenie 2056 e, a 2014 má byť zrušené. Ďakujem. Well, uh, thank you very much, madam. Ďakujeme vám. Slovo má pán Javor. Ďakujem za túto správu a už však e, chcem povedať o iniciatívach komisie a správa spravodajkyne. Pozrieme sa trochu späť v rámci tohto príbehu, pokiaľ ide o tento e, návrh. Pôvodný návrh komisie dal Európsky parlament na súd, pretože parlament bol presvedčený, že právny rámec nie je správny, že Euratom nie je vhodný právny základ na vytvorenie výkazníckej schémy. E, tento súdny prípad Európsky parlament vyhral. Teda e, súd rozhodol, že toto musí mať iný právny rámec. A aká je reakcia komisie na toto víťazstvo pred Európskym súdom? Jednoducho oni odvolávajú celú celé nariadenie, nepríjmú to, že by mali e, len e, to dať na dobrý právny rám, e, základ. Jednoducho sa celku vzdajú. Nie je to správne chápanie toho, čo súd vlastne rozhodol. Sú tu tri základné e, argumenty e, zo strany komisie pre toto stiahnutie. Vraj je tu teda prekrytie medzi povinnosťou vykazovať a hovoria, e, že jednotlivé siete už vykazujú ja však e, verím v to, že, že povinnosť e, informovať v zmysle európskych nariadení delegovaná členským krajinám, to nemožno nahradiť povinnosťou e, vykazovať v rámci sieti. Ja si teda myslím, že existujúca povinnosť e, výkazníctva sa neprikrýva Možno tomu vieme zistiť, aby tie veci lepšie kooperovali, ale nie je správne stiahnuť e, toto nariadenie. Druhý argument je ten, že, prebe, že prebehli tri e, e, procesy informovania a máme dosť informácií. Z tých troch, pokiaľ viem, sa jedno e, vykonalo od roku 2014, kedy je v platnosti, alebo energetická únia je vôbec projektom VÚ. E Nemyslím si teda, že v zmysle týchto nových pravidel máme dobré informácie, dostatok informácií. A po tretie potom vraj sú tu problémy e, v implementácii. Ak komisia mala problémy implementovať európske e, nariadenie, nemožno stiahovať, ale prinútiť členské krajiny k lepšej implementácii. Hovorí sa tu mnohom o lepšom regulovaní. Riešenie je lepšia implementácia, nie ničenie existujúcej legislatívy len preto, že máme problémy s implementáciou. Takže ja si myslím, že nepotrebujeme odvolávať nie stiahovať, ale pokračovať v tomto cvičení a vykonávať najlepším spôsobom v súlade s rozhodnutím súdu a v, s pozíciou Európskeho parlamentu, ktorú som už, ktorá už sa vyjadrila. Ďakujeme vám kolega za poznámky. Teraz by som rád požiadal Európsku komisiu, pani Eva Gerhards z DG Energy, aby preniesla niektoré z odpovedí, keďže táto téma je z pohľadu výboru veľmi dôležitá. Môžete nám určite vysvetliť pozíciu Európskej komisie. Musím vysvetliť, že pani Berhards musela odísť a musím hovoriť v mene DG Energy ja. Rada by som poďakovala tomuto výberu, výboru za na tú podporu návrhu. Chcem pripomenúť dva ciele tohto návrhu na stiahnutie. Podľa nás ten e, zákon nie je vhodný na tento účel a musíme znížiť administratívne zaťaženie pre aktérov ktorí participujú na nariadení. A tiež by som na záver chcela zdôrazniť skutočnosť, že komisia prijala seriózne kroky. Zadali sme si externý sektor štúdiu na vyhodnotenie výsledku tých eh, jednotlivých troch e, prípadov informovania. A tu by som chcela odpovedať na pána, pánu Javorovi, že tá štúdia pokryla tieto tri cvičenia výkaznícke a my sme tým vlastne zdôvodnili ten fitness check v tom energetickom sektore. Možno ešte zo pár odpovedí ďalší, eh, va, vaši, vašim obavám, pán Javor. Prvá vec sa týkala rozsudku. My sme nereagovali stiahnutím toho naredenia na tento rozsudok. My, my sme jednoducho eh, poskytli to, no, ten, tú novú verziu. To nie je kvôli to eh, rozsudku, ale kvôli výsledkom, ktoré sme získali z tej štúdie. a pán Javor zmienili druhú vec. To je e, riešenie problémy, problémov s implementáciou, že sa nevymáha implementácia, ale že sa stiahla tá, to nariadenie. My sme si uvedomili, že problémy s implementáciou vyplývali z inherentných obmedzení. Pre nás E, išlo o odhadované kapacity. To nie vždy členské krajiny vedeli poskytnúť na tú presnosť, čo sme potrebovali. Bolo asi príliš optimistické e, očakávať tú úroveň predpokladateľnosti údajov. A posledná vec, ktorá tu zaznela, to je skutočnosť, že budeme mať údaje len od súkromných aktérov. Článok hovorí vlastne o tom, článok 4 hovorí, že po, poskytovateľia poskytnú informácie členským krajinám, ktorí potom poinformujú komisiu. Takže členské krajiny tieto informácie získavali od súkromných operátorov. Tieto vývojové tendencie znamenajú, že to nemusí ísť len nepriamo, ale aj priamo a to nám dáva priamy prístup e, k informáciám z trhu. Je to spolahlivejšie, než prechádzať celou sieťou výkazníctva. To je, myslím, môj bod záverečný a chcem poďakovať tomuto výboru za návrh a tiež za váš feedback. Ďakujeme vám, kolegyňa. Ešte pani spravodajkyňa. chcem pánu Javorovi i zástupkyni e, DG Energy poďakovať. Mohli sme si už predtým vymeniť názory. Tieňovi už poskytli pozmeňujúce návrhy. Tá lehota trvá do 26. a ja dúfam, že spoločne dosiahneme dobrý výsledok. Ďakujeme pekne. Vám Barbara 26. apríl o 12. na poludnie. štvrtok na poludne 19. júna, potom hlasovanie vo výbore. Toľko budúcnosť a asi hlasovanie v plene v septembri. Ďakujem vám, kolegovia, za vašu prítomnosť na dnešných diskusiách. Zajtra ráno o 9. Eh, budeme za zatvorenými dverami rokovať ako koordinátori, ale už o 10. sa tu vo výbore hlasuje. Pripomínam vám ešte raz, Jedna 1.30 až 2.30 na poludne budeme mať parlamentné stretnutie energetickej komunity. Je dôležité, aby sme tam my, poslanci ITRE, šli. je to medzi dvoma zasadnutiami ITRE spolu e, prebehne aj sandvičový obed. Je to pre vás teda dosť pohodlné a preto očakávam, že sa zúčastníte na parlamentnom stretnutí zajtra a o 10.00 hlasujeme. Ďakujem.